Colleagues, please take seat. Let's... Vážené kolegyne a kolegovia, poprosím vás, aby ste sa ujali svojich, eh, aby ste si sadli na svoje miesta a pustíme sa do rokovania nášho medziparlamentného výboru. V prvom rade by som chcel veľmi vrelo privítať všetkých zástupcov z národných parlamentov, v prvom rade z Lotyšského sejmu, to je teda krajina, ktorá má predsedníctvo Európskej únie v súčasnosti a samozrejme aj ostatných poslancov národných parlamentov tu veľmi vrale vítam na tomto našom zasadnutí, ktoré je e, súčasťou e, procesu par- e, parlamentného týždňa. Myslím si, že je to jeden z elementov, jedna z častí, ktorá nám umožní prehlbiť priamy dialog eh, v konkrétnych otázkach, ktoré podľa môjho názoru eh, si budú vyžadovať eh, veľmi úzkú spoluprácu medzi národnými parlamentmi a Európskym parlamentom. My sme identifikovali dve témy, takže budeme mať toto zasadnutie rozdelené na dva bloky, ako ste si mohli všimnúť. Prvý blok sa týka koordinácie na úrovni Európskej únie v otázkach tzv. agresívneho daňového plánovania, daňových podvodov a vyhýbania sa daňam. Druhou záležitosťou, druhý blok sa bude zaoberať zodpovednosťou orgánov dohľadu v oblasti finančných služieb, e, osobitne v bankovej únii. Ja by som vás chcel informovať, že vzhľadom k veľkému počtu účastníkov na tomto medziparlamentnom zasadnutí pravdepodobne nebude možné aby sa vyjadril v diskusii úplne každý, ale budeme sa snažiť, aby sme e, dali slovo maximálnemu počtu národných parlamentov, pričom národný parlament, e, každý národný parlament dostane na svoje vyjadrenie maximálne dve minúty a pokiaľ bude potrebné, tak sa budeme, e, tak budem, sa budeme snažiť upravovať tento harmonogram, tento rozpis žiadosti o Eh, o vystúpenie môžete dať najavo kartičkou, ktorá je k dispozícii v miestnosti a vo všeobecnosti budeme z organizačného hľadiska pokračovať, eh, postupovať následovne. Eh, slovo dostanú vždy traja poslanci za národné parlamenty a následne jeden poslanec za Európsky parlament a potom vlastne takto to bude pokračovať priebežne ďalej. Mohli by sme nás prejsť k prvému bloku, nebudem ani vysvetľovať príčiny pre ktoré sme zvolili práve tieto dve témy ako veľmi relevantné, podľa nášho názoru. Um, je dôležité, akú iniciatívu, e, teda akú formu táto iniciatíva dostane, ale každopádne tento výbor, výbor ICON, e, pardon, ECON by chcel navrhnúť legislatívnu iniciatívu, kde na základe analýzy súčasnej situácie a na základe analýzy dier v zákonoch, ktoré existujú, by sme chceli eh, identifikovať oblasti, kde eh, by bolo vhodné, aby komisia predložila konkrétne legislatívne návrhy a tým, aby sa zlepšila, zlepšil náš právny rámec v oblasti daní. No a eh, pokiaľ ide o konkrétne ehm, kompetencie a úlohu jednotlivých národných parlamentov, tak Národné parlamenty podľa nášho názoru sú veľmi dôležitým partnerom pre diskusiu, pretože my potrebujeme aj vaše vstupy, vaše, vaše viedrenie. Teraz by som každopádne dal slovo trom rečníkom, eh, z ktorých každý dostane 5 minút a potom otvoríme diskusiu. Prvým, eh, prvým rečníkom je pán Burkhard Balc. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, Roberto. V prvom rade by som chcel privítať tu v Bruseli na tomto veľmi dôležitom zasadnutí, na tejto výmene názorov vás všetkých, dámy, dámy a páni, kolegyňa a kolegovia. Otázka daní právnických osob je veľmi dôležitou otázkou na, európskej, na úrovni Európskej únie. Vzhľadom k tomu, že je, sa tu objavuje veľké množstvo daňových podvodov a únikov a e, preto aj Európsky parlament sa tejto téme veľmi intenzívne venuje a v tomto volebnom období je to jedna z našich priorít. Vzniká v Európskej únii tieňová ekonomika, ktorá podľa určitých odhadov predstavuje až tretinu HDP a odhaduje sa, že každý rok e, na, e, cena, ktorú platíme za daňové podvody, a e, dosahuje zhruba 1 trilión, európske, 1 trilión eur v Európskej únii. A toto je, toto je, toto je vlastne neetická a nespravodlivé voči tým, ktorí platia svoje dane a ktorí umožňujú, aby naše, naša spoločnosť fungovala E, dobré. a ktorí prispievajú k financovaniu e, veľmi dôležitých vecí, ako je vzdelávanie, zdravotníctvo a tak ďalej. A okrem toho, že chceme teda napraviť e, túto nerovnováhu a vytvoriť rovné hracie pole pre firmy, pre spoločnosti, ktoré si tým, tým pádom môžu konkurovať férovejšie, chceme tiež pomôcť našim krajinám v nastolení rovnováhy o verejných financiách Vyhýbanie sa daniam a daňové podvody ďalej podkopávajú verejnú dôveru v e, správu, štátnu správu e, daňových e, záležitostí a narúšajú odhodlania vôľu platiť dane a vyhýbanie sa daniam, dá sa povedať, využíva nedostatky v zákonoch, zatiaľ čo daňové podvody na druhej strane sú trestný čin, alebo teda spadajú do kategórie trestných činov, kde sa e, existujúce zákony, ktoré fungujú dobre, obchádzajú alebo vedome negujú. Takže to sú dva, dve stránky a my by sme sa chceli e, zaoberať obidvomi, teda aj daňovými podvodmi, ktoré sú nelegálne, aj vyhýbaním, vyhýbaniu sa daniam, ktoré je na hranici legálnosti. A tu je potrebné nájsť nejaké cezhraničné riešenie na to, aby sme tieto problémy mohli riešiť účinne. A e, my ako EPP e, silne podporujeme realistický prístup k, k vyhýbaniu sa daniam. A tiež chceme zabezpečiť, aby všetky spoločnosti, ktoré pôsobia v Európskej únii, v všetkých členských štátoch si plnili svoje daňové povinnosti e, pri svojej činnosti. Týmto sa podarí naplniť rozpočty členských štátov a to sú peniaze, ktoré budeme môcť premietnúť E, preniesť na občanov v podobe kvalitnejších verejných služieb. My e, sme vždy tvrdili, že túto vec je treba riešiť e, správnym spôsobom. Je to jav, ktorý vstupovať koordinovane a preferujeme prístup na globálnej úrovni, osobitne teraz, keď finančné služby sú veľmi mobilné a veľmi vzájomne prepojené. My, my teda podporujeme daňovú koordináciu, a, e, a nie až tak veľmi daňovú harmonizáciu, pretože predsa len istá, istá súťaž v daniach e, vedie k modernizácii daňových systémov členských štátov a je želateľná. E, z hľadiska primárneho práva práva prístup Európskeho parlamentu je obmedzený na konzultáciu a je v tomto podriadený členským štátom. A v tomto kontexte e, skupina, politická skupina EPP vždy podporovala e, snahy o revíziu daňových systémov v členských štátoch e, s cieľom zvýšiť ich účinnosť a efektívnosť napríklad likvidáciou neodôvodnených výnimiek a presúvaním daní daňovej záťaže z práce na iné e, formy a e, takisto zlepšovaním vzťahov s tretimi krajinami. Európsky parlament chce ísť e, ešte ďalej v otázke transparentnosti, koordinácie a konvergencie politik v oblasti daní právnických osôb a my by sme chceli, aby z tejto spolupráce medziparlamentnej vyplynul výstup ktorý by pomohol pri formulovaní budúcej legislatívy. A takáto správa by mala byť vypracovaná práve v našom výbore, výbore EKON a táto správa prinesie návrhy na to, ako zvýšiť transparentnosť a prehlbiť spoluprácu a konvergenciu medzi jednotlivými národnými politikami v oblasti daní právnických osob. My by sme chceli pokračovať v práci v horizonte do roku 2020 a vynášať aj špecifické rozhodnutia týkajúce sa e, placov daní. E, pokiaľ ide o otázku automatické výmeny informácií v oblasti daní, e, tu už platí zákonná úprava viac ako mesiac a členské štáty Vďaka členským štátom sa Európa stala lídrom v oblasti automatickej výmeny údajov v oblasti daní a my e, tiež vítame minul, minul, minuloročnú dohodu, ktorú sa podarilo dosiahnuť o systéme automatické výmeny informácií, tak na rade, ako aj na G20. A um, GARP, teda, teda e, globálny štandard e, výkazníctva v účtovníctve, musí hľadiť za horizont tejto dohody z G20 a preto E, rada pristúpila k e, zmene smernice o materských a cerských spoločnostiach, pričom e, tam vložila doložku o zákaze agresívno-daňového plánovania takýchto nadnárodných spoločností, pričom štruktúra materských a cerských spoločností sa veľmi často využíva na obchádzanie daňových zákonov v niektorých krajinách a využíva v podstate rozdiely v daňových zákonoch. My naďalej apelujeme na členské štáty, aby e, sa zhodli na návrhu o daňovom základe, ktorý by mal byť dlhodobým e, východiskom pre e, dosahovanie našich cieľov v oblasti daňovej politiky. A posledná vec, ktorú chcem zdôrazniť, je, že legislatívne uznesenie parlamentu k tejto záležitosti by malo slúžiť ako dobrý základ pre mm, rozumný kompromis. Na teraz parlament pracuje na vytvorení výboru, ktorý by vyšetroval praktiky pokročilých daňových rozhodnutí a tiež chceme neustále skúmať eh, automatizovanú výmenu informácií k daňovým rozhodnutiam. A eh, pokiaľ ide o budúce politiky v oblasti vyhýbania sa dania daňovým podvodom, tieto by eh, mali byť neustále prioritou našej politickej pozornosti, a to tak na európskej, ako aj na národných úrovniach. A preto vítame túto dnešnú výmenu názorov s vami, zástupcami národných parlamentov, pretože táto debata podčiarkuje význam tohto procesu, ako aj význam koordinácie v oblasti daňových politik. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. Burk. Ďakujem veľmi pekne, Burkhard. Teraz dám slovo ďalšej rečničke, Annelies Doc. Ďakujem pekne. I'm up. A ja som naozaj mimoriadne potešená, že na tejto schôdzi je tak veľa skúsených poslancov parlamentov z celej EÚ. Naozaj sa veľmi teším na rozpravu, ktorú budeme mať k tejto téme a ja sa pokúsim v mojich pripomienkach obmedziť na stanovených 5 minút, tak aby nám ostal čas dostatočný na zvyšné príspevky. Myslím, že je nám všetkým jasné, ako poslancom parlamentu, že vyhýbanie sa nejakým spôsobom daňovej povinnosti alebo nejaké zákonné daňové plánovanie a zamedzenie takémuto daňovému plánovaniu agresívnemu, tak to je dôležité, je to v našom záujme, pretože ak nebudeme schopní čeliť takémuto problému, tak budeme vidieť narastajúcu nevolu verejnosti, ktorá sa objavila aj po LuxLeaks, a bohužiaľ, taká, takýto hnev verejnosti v niektorých našich krajinách ale, alebo dáva tak spalivo niektorým extrémnym stranám. Niektorí majú pocit, že e, tie daňové zákony sa vzťahujú len na niektorých a tí musia plniť svoju daňovú povinnosť, zatiaľ čo mocní sa môžu svoje daňové povinnosti vyhnúť. Teraz je naozaj vhodná chvíľa, aby sme ukázali, akú hodnotu má politika. E, často sa spomínalo, že táto komisia, Európska komisia, je poslednou šancou. Ja mám pocit, že tá posledná šanca sa stiahuje na nás všetkých ako politikov, pokiaľ ide o nespravodlivé daňové politiky a nespravodlivé daňo, daňové princípy počas tohto mandátu, pretože musíme naozaj prekonať tie niektoré neodpodstatnené obavy a zabezpečiť dobre kvalitné politiky v tejto e, veci. Preto som tak rada, že ste ochotní dnes o tejto veci diskutovať, pretože ja si nemyslím, že toto je vec, ktorá je obmedzená na niektoré strany, len na niektoré strany, že je to vec, ktorá je stranická, má stranické tričko. Ako povedal pán Balc, ja súhlasím a súhlasím mnoho z ďalších strán, pokiaľ ide o tie zásady. Videli sme tak veľa zvláštnych aspektov daňového E, alebo korporátneho zdaňovania, spoločná, spoločný daňový základ pre podnikov, podniky, pre právnické osoby, hovoril o tom pán Balc, a to naozaj si vyžaduje e, väčšiu jednoznačnosť, pokiaľ ide o zdaniteľné, zdaniteľný majetok a zdaniteľné činnosti. To, to v rámci celej Európy platia takisto v rámci OECD, ale tie problémy sú v tých podrobnostiach, v tých detailoch. Ako náhle sa táto vec dostávala bližšie bodu implementácie, tak sme boli svedkami toho, čo veľakrát bývajú len malé drobné rozdiely vo, vo výklade, ktoré zabranili ďalšiemu posunu. A my ako poslanci parlamentu musíme ukázať, aké sú výhody z demokratického politického prístupu, aby sme dokázali prekonať takéto rozdiely, ktoré panujú medzi krajinami jednotlivými. Jednoducho nemôže byť správne, aby občania EÚ a malé a stredné podniky, ktoré platia dane, poctivo, aby boli na druhej strane aj spoločnosti v rámci Európy, ktoré e, platia takmer žiadnu, neplatia takmer žiadnu daň, respektíve daň, ktorá sa blíži 1% daň právnických osôb, z príjmu právnických osôb. To nemôžeme akceptovať ako poslanci parlamentu. Musíme sa posunúť. Už dlho to máme v hľadáčiku a vieme, že mnohí z vás, e, ktorí boli poslancami predchádzajúcich predchádzajúcich za predchádzajúceho funkčného obdobia už o tom hovorili, respektíve ktorí ste boli vo vašich parlamentoch Musíme mať spoločnú, spoločnú definíciu daňového základu, takisto musíme zadefinovať daňové raje. Nemôžeme už ďalej sa ohľadom tohto sporiť. Takisto musíme mať nejaký mechanizmus e, čiernej listiny, na ktorej budú spoločnosti, ktoré sú súčasťou priznaného e, daňového úniku alebo priznaných daňových podvodov a takisto tých poradcov, ktorým daňových, ktorým pomáhajú v takejto praxi. A musíme využiť tú dynamiku, ktorá už existuje, ktorá vyplýva z povinnosti výkazov krajina po krajine, ktorá sa týka e, výkazov teda príjmov a je dobré, že sa to bude vzťahovať, malo by sa to teda vzťahovať aj na nadnárodné spoločnosti. Potrebujeme mať účinné mechanizmy, ktoré nám umožnia rýchle tieto veci implementovať, pretože to od nás sú voliči. A to žiada aj odvetvie malých a stredných podnikov. A my ako poslanci parlamentu sa musíme ubezpečiť, že diskusia a proces tvorby politiky ohľadom daní bude oveľa inkluzívnejší a obsiahlejší, ako to bolo v minulosti. Právom sa tvrdí, že tá daňová politika nezahrnula sociálnych partnerov do miery, akej by to bolo želané, že to nezastupuje dostatočne všetky odvetvia. Podnikateľské takisto nie je dostatočne zastúpené. Odborárske hnutia, takisto občianská spoločnosť. A to sa musí zmeniť. Som si istá, že väčšina v tejto snemovni by s tým súhlasila. E, musíme ísť nad rámec transparentnosti. To je len prvý krok, e, ale je teda možné, že opatrenia, ktoré pôjdu ešte nad rámec transparentnosti, budú bolestivé. A všetci z nás, predovšetkým tie politické strany, ktoré boli pri moci, tie musia prijať zodpovednosť možno nie vždy sme boli dostatočne proaktívnymi v takejto oblasti, ako by sa od nás vyžadovalo, ale teraz je tá vhodná chvíľa, kedy my musíme naplniť prísľub vlád, e, zabezpečiť dostatočné financovanie na naplnenie takýchto služieb, ktoré požadujú občania, tak aby sme zabezpečili rovnaké podmienky hry, o ktorých hovoril pán Balc. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, a samozrejme toto všetko povedie k ekonomickej úspornosti, pretože to zabezpečí, že najúspešnejšie spoločnosti a podniky budú tie, ktoré budú ponúkať najatraktívnejšie služby a produkty a takisto najlepšie dodávateľské reťazce a nie tie, ktoré budú mať najlepších, najšikovnejších daňových poradcov. Čiže naozaj sa teším na spoluprácu s vami aj do budúcnosti v tejto téme. E, dúfam, že budeme mať plodnú diskusiu v nadchádzajúcich mesiacoch. Dúfam, že ich, ale každopádne nebude príliš veľa tých mesiacov, lebo musíme konať rýchle. Ďakujem. Ďakujem, Annelies. A teraz pán Vele Mutalie, riaditeľ generálneho riaditeľstva Taxud zdanové otázky z Európskej komisie. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, vážené poslankyne, vážení poslanci, som veľmi šťastný, že tu môžem teraz sami byť a chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu za to, že umožnil, aby komisia tiež prišla a vyjadrila sa k spôsobu, a akým sa angažujeme v tomto boji. Ja môžem jedine súhlasiť s tým, že je naozaj urgentné mm, ambiciozne konať v rámci našej európskej agendy v otázke zdaňovania. Pán predseda Juncker aj komisár Moskovici tieto, túto tému ustanovili ako svoju prioritu. Komisia už toho veľa urobila v rámci boja proti daňovým podvodom a únikom, najmä prostredníctvom akčných bodov, ktoré prijala v roku 2012 a tieto e, z väčšej časti e, potom boli pokračovali v konkrétnych činnostiach, no každopádne ešte toho máme stále veľa pred sebou, najmä pokiaľ rozlišujeme e, podvody a daňovú optimizáciu. Je pravda, že v niektorých eh, daňových schémach, ktoré eh, sa nachádzajú v Európe, ale aj globálnejšie, pretože sa to týka rovnako aj G8 a G20. Pokiaľ sú tieto eh, aktivity legálne, tak dopadom je, že však dnes nie sú akceptovateľné, najmä pokiaľ ide o daňovú konkurenciu. Chcel by som sa v o dvoch veľkých oblastiach, ktoré tá komisia chce tento rok otvoriť a ktoré sa nachádzajú v pracovnom programe inštitúcie, ktorý dnes predstavím. Prvý sa týka daňovej transparentnosti a druhý zavedenia e, rovnocennej e, daňovej konkurencie v vnútornom trhu. Pokiaľ ide o daňovú transparentnosť, ako viete, my sme sa angažovali v rámci pos- e, v posilnení e, správnej spolupráce, najmä pokiaľ ide o výmenu informácií. o toto sme už obhajovali veľmi dlho a pán Balcov to tiež pripomenul. Naozaj sa nám tejto otázke podarilo úžasne pokročiť. Ukončili sme e, bankové tajomstvo, pracovali sme tiež v oblasti e, automatickej výmene informácií a podarilo sa nám v tejto oblasti spolupracovať aj s tretimi krajinami, pretože ako viete, v tejto chvíli rokujeme mm, o dohodách medzi Európskou úniou, a s niektorými európskymi krajinami, ktoré však nie sú uh, e, členmi EÚ, napríklad e, Švajčiarsko, Liechtensteinsko, Monako, e, snažíme sa dosiahnuť administratívne, spolupracovať v administratívnych otázkach, ale treba toho urobiť ešte viac a my sa snažíme dosiahnuť transparentnosť, pokiaľ ide o tie tzv. tax rulings, čiže rozhodnutia o postupok zdaňovania. Chceli by sme dosiahnuť výmenu informácií v tejto oblasti medzi členskými štátmi už do jary tohto roka. Myslím si, že to je veľmi e, dôležité. Je to jedna z iniciatív, ktorú máme zaznamenanú v našom pracovnom programe a domnievam sa, že na to členské štáty naozaj nedočkavo čakajú, pretože okrem európskych inštitúcií aj, naše, aj mnoho našich členských štátov je presvedčených, že treba e, dosiahnuť lepšiu spoluprácu, aby sme sa ubezpečili, že každý môže zdaňovať to, čo e, sa odohráva v rámci hospodárskej činnosti na jeho území. No a pokiaľ ide o druhý bod, o ktorom som chcel hovoriť, ten sa týka daňovej konkurencie vo vnútornom trhu. Náš prístup v tejto oblasti je následovný. Chceme pracovať tak, aby e, zdaňovanie spoločnosti sa nachádzalo na tom mieste, v tom sídle, kde firmy vykonávajú svoje hospodárske činnosti, aby sme mohli lepšie bojovať proti erózii daňových základov a e, vyhnúť sa presúvaniu daňovej povinnosti z jednej do druhej jurisdikcie v rámci toho, kde je možno získať najlepšie, mm, najlepšie podmienky v oblasti zdaňovania. Takže chceme odstrániť túto daňovú konkurenciu v rámci vnútorného trhu. Ale to nie je jediné, e, čo chceme dosiahnuť. To, čo chceme dosiahnuť, je, aby sme dosiahli e, tú rovnosť medzi činnosťou v spoločnosti a zdaňovaním spoločnosti. Pán Valter, zástupca, teda, pardon, poslanec parlamentu už hovoril o tom, čo sa podarilo dosiahnuť v rámci direkcii e, pardon, smerníc v oblasti zdaňovania, MRFI, Chceme sa taktiež vyhnúť dvojitému nezdaňovaniu. Lotyšské predsedníctvo sa o tieto témy veľmi zaujíma, najmä v, v, pretože sa naozaj venuje prácam na staniciach, ktoré sa tomuto venujú. Dôležité tiež e, nezabúdať aj na prácu, ktorá sa odohráva na rovni G20 a musíme mať na zreteli to, ako pretransformovať e, normy a zmluvy, ktoré sú už vyvinuté na globálnej rovni do e, práva, unijného práva, ako zabezpečiť transparentnosť, právnu istotu, ako pre naše podniky, tak pre aj naše členské štáty. Komisia v pracovnom programe identifikovala iniciatívu, plánujeme ju na leto tohto roku, v rámci tejto iniciatívy chceme opätovne preskúmať spôsob, akým zdaňovanie spoločností bude garantovať e, konkurenciu e, v rámci vnútorného trhu. No a v tomto v tejto oblasti chceme opätovne preskúmať aj spôsob, akým môžeme opätovne obživiť, e, zdynamizovať rokovania o našom návrhu spoločného oblasti, spoločnej oblasti zdaňovania spoločnosti. Je dôležité, aby sme prevádzkovateľom poskytli rámec, v ktorom sa budú môcť vyvíjať a to na celom území vnútorného trhu. Znížime e, administratívne náklady na zdaňovanie a chceme taktiež odstrániť niektoré e, problémy, ktoré Eh, ktorým čelíme v rámci erózie bázy, komplexity transferov a tak ďalej. Ešte by som sa chcel vyjadriť k jednej veci. Hlavní aktéry európskeho eh, daňovníctva sú stále ešte vnútroštátne parlamenty a členské štáty. V tejto oblasti totiž to kompetencie ostávajú v rukách členských štátov a práve z tohto dôvodu Všetky činnosti na unijnej úrovni musia byť e, samozrejme e, kompletizované či doplnené tým, čo je akási súčasť štruktúrálnych reform, ktoré uskutočňujú členské štáty. Následne sa nám podarí dosiahnuť také daňové systémy, ktoré budú viac prijať rastu a práve to sa snažíme dosiahnuť v rámci európskeho semestra a v rámci jednotlivých odporúčaní pre tie, ktoré členské štáty redukovať niektoré časti e, daníctva, pokiaľ ide o zamestnanie, potom niektoré daňové základy e, znižiť negativitu, aby tu bol nižší dopad na rast, e, lepší boj proti podvodom na národnej úrovni a taktiež nastavenie jednoduchších daňových systémov. To sú základné úlohy pre členské štáty v ich vlastných daňových reformách ktoré, pokiaľ budú dosiahnuté, vytvoria také prostredie pre občanov a firmy, ktoré budú viac, e, toto prostredie bude viac prijať rastu a zamestnanosti. Práve v tomto duchu chce aj komisia ďalej pokračovať v práci. Naozaj rátame s podporou e, vnútroštátnych parlamentov, Európskeho parlamentu. a taktiež v rámci konzultácií s radou, tam sa chceme zúčastňovať, aj keď pravda je, že tempo, um, ktorým sú tieto právne predpisy príjmané, je často trošku um, trošku občas sklame, ale napriek tomu sa budeme snažiť čo, čo najviac pracovať na, na tom, aby sme jednohlasne dosiahli dohodu na týchto témach v rámci unijného práva. Som veľmi rád, že ste sme vypočuli, že som mal príležitosť sa tu dnes ráno vyjadriť. Ďakujem. Takže teraz prvý rečník z Lotyšského parlamentu, pán Edward Miltens. Máme 12 rečníkov, ktorí sa prihlásili o slovo. Každý má dve minúty. Nech sa páči, máte slovo. Yes, uh, thank you. I'll... Ďakujem veľmi pekne, sa pokúsim uh, zmestiť do tých dvoch minút. Um, myslím si, že konzistentné riešenie vyhýbania sa daniam je podmienkou rastu Európy a Lotyšsko ako predsednícka krajina pracuje na cestovnej mape e, v tejto oblasti, teda na BPS, to je erózia daní a vyhýbanie sa daniam. No a v zmysle daňovej politiky Lotyšské predsedníctvo bude prioritne venovať pozornosť venovaniu legislatíve, ktorá bude obmedzovať vyhýbanie sa daniam a agresívne, takisto bude obmedzovať agresívne daňové plánovanie. Máme plány E, rozvíjať automatickú výmenu daňových informácií a e, cezhraničné režimy zrážkových daní, teda e, cross-border advanced tax rulings a takisto chceme vypracovať cestovnú mapu k BPS. Lotyšské predsedníctvo bude tiež rozvíjať činnosť skupiny o etickom kódexe pre zdanenie a, alebo pre vyhýbanie sa daniam a to osobitne v otázke tzv. patentových e, boxov a e, otázok cezhraničnej spolupráce. A my e, sme pozmenili v decembri minulého roka kľúčovú legislatívu v našej krajine a Lotyšsko naďalej rozvíja plány na pozmenenie smernice na zdanenie úspor a pokiaľ ide o automatickú výmenu údajov. E, snažíme sa, aby tieto informácie boli vymenené k, naj, k čo najširším, najširšiemu spektru e, zdaniteľných príjmov. Lotyšsko e, chce propagovať riešenia v širokom spektre otázok, napríklad prostredníctvom smernice o tantiemach a hoci bude ťažké dospieť vždy k, k konsenzmu v týchto návrhoch, budeme sa o ne musieť snažiť, pretože tie riešenia sa mnohokrát e, zaberajú mnohými vecami, napríklad minimálnymi úrovňami zdanenia, to obmedzí e, konkurenciu medzi členskými štátmi. No a potom tzv. CCCTDB alebo e, smernica, návrh smernice o spoločnom konsolidovanom daňovom základe, ktorá z viacerých strán bola kritizovaná. V tomto Lotyšsko chce ďalej pracovať na tomto návrhu. E, ide o návrh s medzinárodným rozmerom. Ehm, ehm, je tam presah do oblasti BEPIS a ehm, ďalej Lotyšsko, podobne ako ďalšie členské krajiny Európskej únie, čelí problémom spôsobeným agresívnym daňovým plánovaním, výbaním sa daniam a daňovým podvodom. A na národnej úrovni Lotyšsko zaviedlo iniciatívu tzv. nulového daňového základu, teda nulového daňového priznania e, a e, programy daňových amnestií. E, jednotný trh a globálna konkurencia vyžadujú spoločný prístup, ak chceme tieto, tieto témy riešiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je Jean Berger z Luxemburska. Ďakujem, pán predseda. Určite vás neprekvapí, čo chcem povedať. Týka sa to predpokladaných rozhodnutí o daňových otázkach. Chcel by som vám povedať, že 26 krajín Európskej únie praktizuje to, čo nazývame spoločne ruling. To už existuje niekoľko rokov, myslím, že okolo 20 rokov dokonca. Tie modely sa síce v jednotlivých krajinách líšia, nebudem tu hovoriť o tých mm, odlišnostiach, na to nemám dosť času, ale v princípe ide, že tieto E, e, e, záväzné stanoviska sú jednostranné rozhodnutia štátnej správy, takže to nie sú ani zmluvy, ani dohody. Európska komisia taktiež potvrdila súlad praktizovania rulingu v rámci unijného práva, takže my si myslíme, že takáto činnosť je, pra, pra, je opravnená, je legálna a nemá nič za daňovými podvozmi. No pre mne neznáme dôvody sa tu špecificky hovorí o Luxemburgu, keď hovoríme o rulingu. Často sa to nazýva aj na, pod názvom Lux Leaks, no pán predseda, ja vás chcem ubezpečiť, že Luxembursko robí to isté, čo je ostatných 25 eh, členských štátov. Je to ATR, rozhodnutie o postupnom zdaňovaní, čiže my sme aplikovali ruling v duchu vnútroštátneho práva, v duchu unijného práva, Áno, je možné, že pravidlá a prax v jednotlivých členských štátoch sa líšia a môže to, dovie, môže to viesť k tomu, že niekde budú daňové povinnosti naozaj veľmi nízke, čo môže byť eh, považované za neakceptovateľné z hľadiska rovnosti, tak dobre, ale v tom prípade musíme všetci spolu zmeniť pravidla. Naša vláda, naša krajina je presvedčená, že Európska únia môže hrať priekopnickú úlohu v tejto eh, oblasti, avšak je dôležité, aby táto iniciatíva bola medzinárodná OECD, globálne fórum, Všetci musia mm, spolupracovať na tom, aby sme preto pravidla zmenili. Luxembursko bude podporovať akékoľvek iniciatívy v tomto duchu, pretože sme vždy boli za level playing field. No a na záver, ak dovolíte, chcel by som ešte zdôrazniť, že Luxembursko e, dodalo komplexný zoznam rulings, ktoré boli vydané v rámci Luxemburska od januára 2015 je táto povinnosť za, zavedená aj v vnútorných právnych predpisov. Máme ústrednú, ústredný výbor pre rulingy a každoročne e, vydávame zoznam všetkých takýchto, e, takýchto stanovisk. Richard. Ďakujem veľmi pekne. Richard Young, francúzsky senát. Merci, e, monsieur Ďakujem, pán predseda. Myslím, že ideme správnym smerom pokiaľ ide o otázku transparentnosti. Naozaj sa nám podarilo dospieť k významným pokrokom v rámci otázky výmeny. No pokiaľ ide o návrh prezidenta Obamu, ktorý chce požiadať o veľké americké spoločnosti, aby priniesli um, profity do Spojených štátov, aby sa tam eh, zdaňovali, tak to ide rovnakým smerom. Myslím si, že to pozitívnym e, spôsobom ovplyvní situáciu. Avšak je pravda, že nepokračujeme, nepostupujeme v oblasti harmonizácie zdaňovania. No, naša finan- to, a z tohto dôvodu je naša e, hospodárska menová únia e, ona pokrivkáva, nie je vyrovnaná Eh, jedna vec je spoločná rozpočtová politika, ale pokiaľ eh, sa otázka zdaňovania naozaj líši niekde na úrovni 5 až 30 tak to nie je možné dosiahnuť. Potom je to otázka zdaňovania spoločnosti, hovoríme o tom už neviem ako dlho. Chceme tento projekt nastaviť aj na eh, miere zdaňovania, aj na daňovom základe, avšak nepostupujeme a vy, pán zastupca komisie, ste povedali, o, hovorili ste o pravidle um, jednotnosti, no v tejto oblasti mm, nepokročujeme. Myslím si, že preto my všetci musíme vyvíjať tlak na naše vnútroštátne parlamenty, aby sme v tejto oblasti pokročili. No a posledná vec, e, daň e, o finančných transakcií. Francúzsko aj ostatné krajiny sa tejto otázke venujú a vidíme, že v tejto oblasti je problém dosiahnuť e, dohodu. Myslím si, že Keby sme si predstavili tax, eh, pardon, daň z transakcií, kde by boli tie, tie čísla na úrovni 0,001 až 1%, a keby sme priznali, že napríklad eh, na 3-4 roky by existovala možnosť eh, opt-out pre isté finančné produkty, napríklad pre deriváty, pretože každá krajina má svoje tak povediať, vlajkové produkty, ktoré nebude chcieť za, zapracovať do tejto sféry. Takže mali by sme 3-4 roky na, na, na opt-out a myslím si, že potom by sa nám podarilo dospieť ku globálnej harmonizácii. Thank you. And... Ďakujem veľmi pekne. Spolupracuje určite v rámci e, právomoci Európskej únie. Je to nástroj, ktorý e, nezachádza za hranice Európskej únie a e, budeme sa tým zaoberať aj v rámci záležitosti FTD. Teraz Portugalsko, Paulo sa Eh, Sr. Presidente, eu pedi a palavra na segunda sessão, não nesta. Pán predseda, ja som, ja som eh, požiadal o slovo k tomu, k tej druhej rečničke. Takže za Európsky parlament Teod- Teodoros Tolovian. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za slovo. V mojom členskom štáte, ale myslím, že aj v iných je hlavným problémom fakt, že dane by mali byť platené tam, kde prebehla hospodárska činnosť, ktorá danú hodnotu vytvorila. A ja by som chcel poďakovať komisii za, za vynaloženú snahu a som vďačný aj za fakt, že rada sa zhodla na pozmenení e, smernice o materských a cerských spoločnostiach Cieľom je teda vytvoriť systém alebo posilniť systém na boj proti zneužívaniu daňových zákonov a cieľom je teda stanoviť, že e, sa musí uplatňovať ten zákon tej krajiny, v ktorej prebehla hospodárska činnosť a ktorou vznikla hodnota. Ale problém nie je len na úrovni členského štátu. Je tu niekoľko prekážok, ktoré nám bránia v tom, aby sme dosiahli dohodu alebo teda ktoré nám bránili, aby sme roky dosiahli dohodu. A mm, tu ide o problém vlastníctva e, rozptýleného po celom svete. Sú tu prakticky anonimné spoločnosti, u ktorých nevieme, kto ich vlastní, ktoré pôsobia v členských štátoch alebo, v tretich, alebo z tretich krajín. Nevie sa teda, kto je ich vlastníkom. A takisto bol spomenutý fakt, že cezhraničné spoločnosti, konkrétne nadnárodné firmy, konzistentne e, neohlasujú, ako e, platia dane v jednotlivých členských štátoch, e, pričom a neohlasujú ani ekonomický základ dane pre takéto zdanenie. Ja si myslím, že je potrebné v spolupráci s USA, aby sme sa venovali otázke riešenia daňových rajov a e, treba ich primeť najmä k tomu, aby pristúpili na automatickú výmenu údajov. E, tento systém sa jednoducho nemôže týkať len časti sveta, zatiaľ čo zbytok sveta sa mu vyhýba. Ďakujem veľmi pekne. Teraz z belgického parlamentu Georges Kilkine. Ďakujem, pán predseda. Diskusia len pre, poukazuje, že máme naozaj e, dôležitú úlohu na úrovni našich vnútroštátnych parlamentov a v Európskom parlamentu. Je to veľmi dobré, že o tom hovoríme dnes. Avšak ja nemám dojem, že by všetky politické strany e, naozaj pocitovali túto urgentnosť riešenia tejto otázky. Keď to porovná so Spojenými štátmi, tam sa naozaj k tomu zvrdo postavili. Ale aj napríklad, pokiaľ ide o rozpočtové konvergencie v rámci úspornej politiky, ktoré štátom veľmi poškodili a o tých sa rozhodlo veľmi rýchlo a teraz otázka daňových únikov sa zdá, že je menej dôležitá, ale ona je naopak zásadná, pretože oberá členské štáty o zás- základné zdroje a musíme si priznať, že na úrovni našich členských štátov existuje isté pokrytectvo, pretože každý chce prostredníctvom daňových um, opatrení pri, prilákať uh, investorov, čo je veľmi uh, vážne občania očakávajú, že, pokra- budeme, že v tomto postúpime. Je potrebné vypracovať výbor tu na úrovni Európskeho parlamentu. Je potrebné, aby všetky politické frakcie e, sa tejto otázke venovali. Je taktiež dôležité zverejňovať e, rulingy, nielen e, zverejňovať nečitateľné výsledky, ako je to napríklad v našej krajine Taktiež je potrebné, aby to, čo bolo vypracované na území jedného členského štátu, v ňom bolo aj zdaňované. Potom je potrebné riešiť mechanizmus varovania. A toto všetko v európskom rámci. Ja často počujem argument, toto predsa nie je nelegálne. Týmto ľudia argumentujú, takže je potrebné, aby tie praktiky, ktoré nie sú etické, sa postupne stali nelegálnymi. V tejto chvíli dochádza totiž tak nelojálnej konkurencii medzi členskými štátmi, e, ktorá prispieva k zničeniu mm, finančných záujmov jednotlivých členských štátov. U nás, v Belgicku, máme systém, ktorý priťahuje kapitál, toto existuje aj v iných členských štátoch, snažíme sa vďaka tomu e, e, získať pracovné miesta, Avšak v konečnom dôsledku na tom získavajú len nadnárodné spoločnosti, ktoré profitujú z veľmi nízkych e, daňových povinností. Assemblée ah, nationale Merci, Francúzsky parlament. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rád, že sa venujeme otázke erózie e, základnej dane a otázke agresívneho daňového plánovania, pretože e, táto téma je dôležitá aj na rovni OECD ja si myslím, že musíme pokročiť tu na úrovni EÚ napriek handicapu, že je potrebné dosiahnuť jednohlasné áno pre e, na, keď chceme zrušiť niektoré z ustanovení, ktoré umožňujú nadnárodným spoločnosťam, aby neplatili takmer žiadne dane v žiadnom štáte, pretože využívajú diery v legislatíve jednotlivých členských štátov. Čiže áno, je dôležité pokročiť v rámci ATR bolo by dobre dosiahnuť konsolidovaný základ e, dane. No hovoríme o tom už tak dlho, že predpokladám, že to bude ešte chvíľu trvať, kým v tejto otázke pokročíme. No kým na to tu budeme čakať, tak si myslím, že sa môžeme zhodnúť na to, že by sme mali odstrániť tie e, právne e, ustanovenia, ktoré e, ne, na, nesmerujú k spolupráci a ktoré, tak ako hovoril môj belgický kolega, predstavujú akúsi e, daňovú konkurenciu, ktorá nejde v duchu Eh, riadnej konkurencie. Napríklad hovorím o hybridných spoločnostiach, ktoré sú ustanovené, ktoré existujú v niektorých členských štátov, ale ktoré však eh, sa stretávajú alebo majú svoj výkonný výbor na Bermudách a tým pádom aj keď sú v skutočnosti európskymi spoločnosťami, neplatia dane v žiadnom štáte, pretože, ako som spomínal, tieto zasadnutia e, organizujú na Vermudách. No a myslím si, že keby sme túto otázku vyriešili, mohli by sme pokročiť aj v iných oblastiach na úrovni EÚ. E Thank you. Ďakujem. Kalamec Kalev z Estonska. Dobrý deň, vážený pán predseda. taká prestávka v tom eh, nariekaní. Chcel by som eh, poukázať na niekoľko pozitívnych eh, príkladov. V Estonsku 95% daní je registrovaných a vyberaných elektronicky. Myslím, že to by pomohlo aj v iných členských štátoch, keby bol takýto elektronický systém registrovania alebo teda podávania daňových priznaní. V júni 2014 sme zaviedli deklarovanie všetkých faktúr, ktorých hodnota je na 1000 eur do spoločného systému, tak aby sme bojovali takýmto spôsobom proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, e, alebo daňovým únikom. Nové podanie z júna 2014 a ten výber dane, z dane bol 14,7% vyšší ako v predchádzajúcich obdobiach predchádzajúcich rokov za takéto isté obdobie, čiže ten výber sa zvýšil výrazným spôsobom. Takisto v júni minulého roku bola zavedená povinná registrácia zamestnancov. E, následne počet zaregistrovaných zamestnancov e, sa zvýšil o 60 tisíc. Z pohľadu Estonska je to 2,7 viac tých zaregistrovaných daňových poplat, e, poplatníkov. Takisto došlo k navýšeniu výberu dane týchto zamestnancov 10 miliónov eur. To je malá suma z pohľadu európskeho, ale v Estonsku nie je nezanedbateľná. Takže navrhujem, aby sme využili takéto foraj na pozitívnejšie skúsenosti, o ktoré sa tu môžeme podeliť a nielen, aby sme si stiažovali na to, čo robíme nesprávne. Ďakujem. Thank you. Ďakujem za Európsky parlament kolegyňa Hanna Maletič. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dovolte mi privítať všetkých zástupcov národných parlamentov, ako aj členov Európskeho, poslancov Európskeho parlamentu. Ja si myslím, že všetci môžeme byť spokojní, potešení, pretože otázky eh, vyhýbania sa daňovej, vyhýbania sa daňovej povinnosti a daňových únikov boli zohľadnené, boli brané vážne európskymi inštitúciami aj národnými parlamentami. E, to je jedna z podstatných vecí, ktorou sa zaoberá aj výbor EKON a je to takisto jedna z hlavných tém v rámci európskeho semestra. Toto je istotne oblasť, ktorá si vyžaduje jednotnosť a harmonizovaný prístup všetkých členských štátov. Je nevyhnutné, aby bol vytvorený zriadený systém riadenia, správy a riadenia a takisto patričných štruktúr pre koordinovanie aktivít, pretože to je jediný spôsob, ako dosiahnuť synergické efekty. Takisto sa domnievam, že je dôležité investovať do školení zamestnancov daňových úradov a takisto je nevyhnutné zaviesť nové opatrenia posudzovania daňovej povinnosti a takisto systémov kontroly a dohľadu. Musíme E, vytvoriť moderné daňové správy, ktoré budú o krok vpred, ktoré budú schopné identifikovať problémy a riešiť ich úspešne. E, je to problém viacerých systémov, ktoré sú individuálne uplatňované v členských štátoch e, a síte, že sú príliš nákladné, príliš drahé. V prípade, že budeme mať jednotný uniformný systém, tak môžeme dosiahnuť oveľa viac v rámci krátkeho časového obdobia a tie pozitívne účinky by boli dôležité pre nás všetkých, pretože takýmto spôsobom by sme si opätovne získali dôveru občanov a takisto by sme naštartovali ochotu púšťať sa do podnikateľských aktivít. Toto potrebujeme, to je základ hospodárskeho rastu, ktorého chceme, ktorý chceme naštartovať v Unii. A teraz Írsko, Jan Uh, Ďakujem pekne, niektoré pripomienky už zazneli, ktoré som chcel ja prezentovať. Pokiaľ ide o daňové úniky, Všetky krajiny musia e, konať v súčinnosti, preto my plne podporujeme režim BEPS zo strany OECD, tam by mala pokračovať aj diskusia. E, jedna ďalšia pripomienka. Keď hovoríme o OECD úrovni, tak zdá sa, že veľmi sa sústredíme v diskusii na daňové úniky. Keď sme potom na pôde parlamentu, tak e, do toho miešame aj daňovú harmonizáciu a vyhýbanie sa daňovej povinnosti. To sú dve rozdielne veci tá daň právnických daň pre právnické subjektov, daň z príjmu právnických subjektov, to je vec, ktorá padá do národnej úrovni a ktorá môže generovať povedzme aj väčšiu podnikateľskú aktivitu zo strany takýchto subjektov. E, a to je legitímne a každopádne e, tie daňové uniky to je iná vec a tam musíme všetci spolupracovať, aby sme sa vyhli tomuto javu. Ďakujem. Thank you. Uh... Ďakujem. Hubert Fucer. Rakúsky parlament. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že koncepcia spoločného daňového základu nie je len systematickým spôsobom, ako riešiť tie existujúce daňové prekážky, ktoré čelia spoločnosti, ktoré majú alebo fungujú na viacerých trhoch vnútorného na viacerých trhoch vnútorného trhu, ale takisto je to spôsob, ako bojovať proti daňovým unikom. Nad rámec takéhoto spoločného daňového základu musí tu byť aj nejaká záväzná škála daňových pásiem. E, Takýmto spôsobom by sme zabránili nejaké nekalej konkurencii medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o daňové pásma. Musíme sa ubezpečiť, že spoločnosti zaplatia e, patričnú mieru daní, ale musíme takisto sa e, brániť proti tomu, aby boli nejaké praktiky, ktoré budú zvýhodňovať niektoré krajiny nad ostatnými, ako to bolo napríklad v prípade Luxemburska, pokiaľ ide o DPH, tak som za hm, zavedenie systému reverse charge, čiže do spätného výberu dane medzi všetkými účastníkmi tohto systému v Európe. Ďakujem. Jan Zamaledin, Český parlament. Vážený pán predseda, dámy a... Vážený pán predseda, Dámy a páni, chcel by som eh, vystúpiť eh, z troška všeobecnejšieho pohľadu eh, v porovnaní s kolegyňami a kolegami, ktorí hovorili predo mnou. Poprvé by som chcel zdôrazniť to, že otázka daní vždy bola aj bude otázkou mimoriadne citlivou. A som teda za to, aby rozhodovanie o daňových sadzbách a daňových kvótach zostalo v čo možno najväčšej miere národnej úrovni. Čo je ale potrebné, aby zostalo, na, teda musí prejsť na európsku úroveň, to je e, boj proti daňovým únikom, proti daňovej kriminalite a teda boj proti všetkým možným daňovým rajom vo všetkých možných podobách. E, tu by som sa chcel prihovoriť e, za, ten, za to, čo hovoril kolega z Estonska, čo možno najväčšia maximálna miera elektronizácie daňového vykazovania to je vítané a to môže priniesť nakoniec úsporu alebo teda sa dobré efekty pri výbere daní. E, po druhé by som rád zmenil daňové zdroje a daňové prerozdeľovanie, o tom sme zatiaľ nehovorili, ale myslím si, že aj to patrí do tejto diskusie. Súvisí to s tou ilúziou, s tou myšlienkou, ktorá tu prevláda ohľadom neobmedzeného hospodárskeho rastu a o nejakom prirodzenom nároku na blahobyt ktoré by mal byť e, minimálne v Únii, ak nie v celom svete. E, to je nebezpečná ilúzia a myslím si, že prichádza čas, kedy budeme musieť o týchto všeobecných veciach e, hovoriť aj na európskej úrovni. A nakoniec, po tretie, chcel by som spomenúť ambiciózny investičný plán, ktorý bol diskutovaný s pánom prezidentom Junckerom na predchádzajúcej schôdzi ktorý si stanovuje ambiciózny cieľ z 15 násobiť e, vložené prostriedky. Ten e, bude vyžadovať maximálnu možnú účasť e, súkromného sektoru, akúsi novú podobu verejno-súkromného partnerstva. A tu si myslím, že sa budeme musieť zaoberať tým, ako budú jednotlivé krajiny daňovo motivovať účasť podnikateľov v tomto maximálne ambicióznom Junckerovom pláne. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Kimmo Sasi, Fínsky parlament. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ja plne súhlasím s tým, že krajiny, pardon, že spoločnosti by mali platiť eh, dane tam, kde vzniká hodnota v výrobnom reťazci, hodnota alebo zisk. A mali by platiť daň len raz a nie dvakrát. Agresívne daňové plánovanie je dnes problémom, ale e, myslím, že o 10 rokov už problémov nebude, pretože nebudeme vôbec daňovať e, právnické osoby. A dôvod, prečo si to myslím, je telefón. Um, 5 výrobné náklady, zbytok je návrh, marketing a ostatné e, položky. A mm, ak sa pozriete, kde sa tieto veci robia, tak e, sa veľmi ťažko rozhoduje, kde k tomu došlo, pretože jednotliví ľudia sú po celom svete a e, nedá sa zistiť, kde ktorá aktivita prebehla. Je v našom záujme, aby, dajme tomu, sme zvýšili podiel plánovania a marketingu tu v Európe a e, prenechali výrobu, dajme tomu, na Áziu. My v Európe však e, nepomáhame e, v likvidácii daňovej súťaže a vyhýbania sa daní. V Holandsku napríklad majú patentové skrinky, kde sa snažia získať všetky možné patenty a všetko duševné vlastníctvo firmy to robia, aby sa vyhli daňam a to spôsobuje obrovskú e, daňovú súťaž medzi krajinami. Čiže otázka je, e, dobre, predstavme si, že o 10 rokov nebude žiadna daň z právnických osob, tento problém úplne zmizne Možno keď stanovíme daň na 5%, možno to firmy budú ochotné platiť, pre firmy to nebude problém. A v budúcnosti budeme musieť zabezpečiť len to, že keď budeme poskytovať e, firmám služby, tak možno budú tie služby platené a takýmto spôsobom sa bude financovať to, čo treba financovať. Ale ja chcem povedať, že daň, právnický, daň z príjmu právnických osob nemá budúcnosť. Thank you. Last speaker from the European... Ďakujem veľmi pekne. Posledným rečníkom bude Bernard Lange za Európsky parlament. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám dve pripomienky k otázke nekalej konkurencie daňovej. Pravdepodobne sa dohodneme na vytvorení prešetrovacieho výboru na základe patričného článku, ktorý dá parlamentu možnosť e, skúmať tak e, postoj komisie, ako aj útvarov EÚ a takisto aj postoj e, členských krajín pohľadu teda tohto konania, ako bude vyzerať ešte ten mandát, to nevieme, ale ten rozsah eh, nekalej daňovej konkurencie je obrovský. Nie je to len otázka, ktorá sa obmedzuje na, Luxemburg, na Luxembursko. Z môjho pohľadu najväčší eh, problém je Irish Dutch Double Centric, eh, kde tie príjmy v Írsku sú minimálne zaťažované daňou a teda to, čo generujú holandské firmy, tak, takmer vôbec to, čo je teda možné, aby tie internetové firmy, tie zaznamenané príjmy z Európy, môžu e, potom odviesť tie dane ďalej do Spojených štátov, alebo môžu ich inde presmerovať. Napríklad vyšetrovanie proti Amazon alebo proti štátu Luxembursko, to poukazuje na to, že napriek uzneseniam e, európskym v šiestich smerniciach, ktoré sa týkajú DPH a ktoré sa týkajú tých spodných hraníc, ktoré boli dohodnuté už pred 6 rokmi, pokiaľ ide o daňovú záťaž z pohľadu DPH, tak zdá sa, že sa to nikto nepridrža. Keď Amazon svoje celkové príjmy deklaruje na, v Luxembursku na úrovni, respektíve ich zaťažuje daňou 0,4-0,5 Luxembursko ako daňový domicil, tak potom je to naozaj porušenie e, férového daňového zaťaženia alebo spravodlivého daňového zaťaženia. A to budeme riešiť. Budeme v rámci tohto vyšetrovacieho výboru dávať odporúčania členským štátom a takisto sa to týka aj eh, bezpečnosti potravín. Eh, napríklad sa to týkalo teda BZ e, škandálu a eh, to sa nakoniec pretavilo aj do nejakých ustanovení v zmluve. Potrebujeme podporu, pretože tie nadnárodné koncerny a spoločnosti tie často podliehajú ilúzii, že môžu malé krajiny vystaviť tlaku alebo že môžu v prípade núze presunúť svoje sídlo podnikateľské. E, Posledná pripomienka v Španielsku, kde skutočne došlo k problémom, 24 z 28 najväčších podnikov presunulo e, medzičasom svoje sídlo podnikateľské do Holandska. To nie je možné, chceme to prešetriť a prosíme o podporu zo, stranu zo strany národných parlamentov, e, pretože daňová súťaž je nevyhnutná. Každopádne nekalá súťaž je škodlivá. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne, takže môžeme uzavrieť e, túto prvú časť, tento prvý blok nášho stretnutia. A prepačne nedostali sme od vás žiadosť o slovo, hoci teraz sa hlásite. Máme čas na E, ďalšie vystúpenie z pléna? No, musíme totiž sa pridržiavať nášho časového plánu. No, no, we, we, now we have the next speakers coming. Sorry. No nič, je mi to ľúto, ale máme už e, ďalších rečníkov, ktorí sa pripravujú. Uh, I, I can say that actually... Ja môžem len povedať, že podľa môjho názoru posledné slo- posledným slovám pána Langera nemusím e, nič uzatvárať. Možno niečo poviem na záver tohto stretnutia k celej tejto téme, ale myslím si, že fakty sú jasné a medzi riešením vyhýbania sa daniam a harmonizáciou je niečo, niečo sa tam nachádza uprostred a presne o tom jasne hovoril posledný rečník. Toto je oblasť, kde musíme vykonať pokrok a musíme, to, musíme tu využiť svoju iniciatívu, hoci je treba zistiť, akú právnu formu to nadobudne, ale spolupráca s národnými parlamentmi je v tomto kľúčová. Takže dúfam, že budeme schopní pokračovať v diskusii o tejto téme a najmä, že budúci rok, keď sa stretneme budeme schopní povedať, že sme urobili tento rok niečo, a že situácia sa zlepšila. Teraz sa však pozriem na, alebo teraz, teda, teraz, teraz by sme prešli na druhý bod, ktorý je tiež veľmi dôležitý, zodpovednosť orgánov dohľadu eh, nad finančnými službami, osobitne v Bankovej únii. Tu um, začala v novembri veľká revolúcia eh, ECB prevzala do istej miery dohľad e, od e, národných bank a vytvorilo sa úplne nové prostredie, ktoré už má veľké dopady na e, naše finančné odvetvie a bankový systém. Otázka toho, ako tento nový mechanizmus primeť k zodpovednosti a ako zabezpečiť, aby fungoval správne, je teraz e, našou úlohou. A preto je veľmi vhodné začať diskutovať o tom, ako chceme využiť našu výsadu na to, aby sme bankovú úniu primeli z zodpovednosti. A teraz by som chcel dať slovo našej prvej rečničke, pani Hopler. Ja by som chcela na začiatku povedať, pán predseda, že sa nebudem zameriavať na politiku na tú politickú stránku, ale skôr na právnu, právne argumenty alebo e, argumenty týkajúce sa legislatívnej stránky. Teda na jednej strane zodpovednosť a na druhej strane bankový dohľad ECB. Toto sú veci, ktoré sú veľmi dôležité. A ako možno so mňou súhlasíte, zodpovednosť je kľúčom k demokratickej legitimnosti Európskej únie a verejná politika môže byť legitímna len vtedy, ak je vyjadrením vôle európskych občanov. Niektorí experti túto legitimitu e, nazývajú legitimitou na vstupe, ale takisto je tu tendencia zvažov- považovať politické rozhodnutia za legitívne, pokiaľ zodpovedajú e, očakávaniam občanov. Aj toto je určitá legitimnosť. Takže v tomto kontexte, keď sa pozeráme na ECB, Myslím si, že ECB, tam treba priznať, že ECB e má plnú výstupnú legitimnosť. Vytvorili sme ju zmluvou, ktorá bola podpísaná a ratifikovaná všetkými členmi Európskej únie. Jej právomoci, pardon, jej orgány sú menované členskými štátmi a nedávno e, ich potvrdil Európsky parlament a ECB teda má túto, túto vonkajšiu legitimnosť, pretože e, boli splnené všetky podmienky, ale otázka je, či a ako bude plniť e, úlohy, ktoré boli zverené. My mm, musíme teraz prihľadať na to, ako ECB plní očakávania európskych občanov a preto sme aj navrhli banku a tie postupy tak, aby boli, bolo možné ich neustále skúmať. A práve toto skrutínium podľa môjho názoru v praxi funguje celkom dobre, takže toľko GCB a teraz e, k dohľadu. Vytvorenie tohto mechanizmu jednotného dohľadu a e, budúce, alebo teda náplň v podobe reálnych eh, funkcií a pravomoci, ktorú získal v minulom roku, minulú jeseň. Výsledkom určitého procesu eh, bol vytvorený právny základ Bankovej únie, ktorý eh, prakticky vylúčil Európsky parlament do spolurozhodovania o, o forme tohto celého systému. To je teda istá výhrada, takisto výhrada, ktorá sa týka zodpovednosti tohto systému voči jeho politickým tvorcom. A druhá e, výhrada sa týka toho, že rozhodnutia e, orgánov dohľadu nemajú dopad na opatrenia v oblasti monitorovania, čiže e, neexistuje tam previazanosť medzi dohľadom a monitorovaním, ale a potom je to ešte monetárna politika, ktorá, ktorá takisto musí byť upravená tak, aby zodpovedala požiadavkám národných parlamentov a Európskeho parlamentu. A potom je tu ďalšia, ďalšia výzva súvisiaca s zodpovednosťou a to je tzv. nerovné hracie pole medzi členskými štátmi, ktoré prijali a ktoré neprijali euro. Tu je samozrejme dôležitá úzka spolupráca s, mechanizmom, s jednotným mechanizmom dohľadu, ale je potrebné vytvoriť takéto jednotné hracie pole medzi týmito krajinami, ktoré majú a ktoré nemajú euro. Teda, aby existovali určité, eh, určité hranice a poistky, eh, tak eh, v, z monetárneho hľadiska, ako aj z fiskálneho hľadiska, teda z daňového hľadiska. A tu je dôležité, aby orgány dohľadu mali e, možnosť vyvíjať určité rozpočtové dopady alebo teda rozpočtové kroky na národnej úrovni. cieľom je zabezpečiť pre SSM vnútroštátny mechanizmus e, zodpovednosti bez toho, aby došlo k nejakej fragmentácii. Takže toto je zakotvené v nariadení o SSM a v národných parlamentoch ho zrejme veľmi dobre poznáte. A my e, vnímame dohľad pod e, dážnikom ECB, to je teda tá novinka, tak e, vnímame ho tak, že sú tam nové výzvy z hľadiska legitimnosti, je tam teda tá novosť a to, že bude potrebné vyrokovať medzi inštitúciálnou dohodu medzi Európskym parlamentom a Centrálnou bankou. My sa v súčasnosti nachádzame uprostred rokovania o mechanizme riešenia e, a riešenia prípadných problémov. No a vidíme, že do veľkej miery budeme mať možnosť riešiť problém s, s touto zodpovednosťou, ale aj tu v parlamente riešime otázku toho, že transparentnosť, s ktorou ECB a mechanizmus dohľadu sa využívajú, že táto transparentnosť tiež e, predstavuje určitú zodpovednosť. No a my, a či, či môžeme robiť viac v oblasti zodpovednosti? Isté môžeme. My ako Európsky parlament sme troška slabí v stránke podstaty, teda právnych e, dôsledkov výkonu dohľadu, ale to možno zmeniť len zmenou zmluvy. A táto slabá stránka, tá je najlepšie postihnutá v snahe o dosiahnutie jednotnej medzištátnej dohody v oblasti jednotného mechanizmu riešenia e, a myslím, že v súčasnosti už sme využili všetky možnosti, ktoré nám zmluva dáva. Thank you very much. Next speak. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je Lisa Pereira. Thank you very much. Um... Ďakujem veľmi pekne. A ja si myslím, že slova nášho predsedu Roberta Gualtieriho o tom, že celá banková únia bola revolúciou, sú správne. Je to skutočne niečo, čo je úplnou novinkou. My budujeme úplne novú záležitosť ktorá je však potrebná a to z mnohých dôvodov, ktoré všetci poznáme. Ale teraz sme ešte stále v procese budovania tohto systému. Zatiaľ tento proces nebol ukončený a iste si pamätáme, že Banková únia stojí na troch pilieroch. V súčasnosti sme vybudovali dva piliere, teda jednotný dohľad, jednotné riešenie a zatiaľ nemáme systém jednotnej záruky vkladov a aj ak sa zhodneme na mechanizme, jednotnom mechanizme riešenia, Single Resolution Mechanism, tak eh, nám zostáva doriešiť eh, otázku backstopu, teda akési poistky a eh, toho, aby medzivládne dohody začali byť skutočne naplňané. A popri tomto všetkom našou hlavnou otázkou v súčasnosti je to, do akej miery súčasná legislatíva a nový systém naplňa e, potrebu garantovania nezávislosti novej rady pre dohľad a novej rady pre riešenie sporov pretože my e, musíme zabezpečiť zodpovednosť verejnú, ktorá potvrdí legitimitu a toto sa musí pre, pretaviť do príslušných legislatívnych textov a my, si my sa môžeme zamyslieť nad tým, čo tomuto všetkému predchádzalo. Ja si pamätám, že tento parlament e, veľmi aktívne buduje bankovú úniu od začiatku, ale e, a už v roku 2010 spolu s požiadavkou na to, aby sa išlo týmto smerom, sme aktívne prikročili k vytváraniu spoločných orgánov dohľadu, ktoré by vytvorili rovné hracie pole vo všetkých 28 eh, členských štátoch, teda orgánoch dohľadu, ktoré pokrývajú fungovanie prevádzkovateľov na bankovom trhu, eh, trhu s poisťovníctvom a finančnými službami. Takže v roku 2010 sme vytvorili EZIS, teda a e, ostatné systémy, ktoré sú základom toho dnešného systému a podarilo sa nám dosiahnuť, aby Európsky parlament mohol menovať tento Euró- tieto európske orgány dohľadu, teda minimálne ich predsedov a výkonných riaditeľov. A tiež sme v legislatíve získali možnosť e, požiadať predsedov EZAS e, aby e, informovali Európsky parlament o konkrétnych otázkach. Um, od roku 2012 do dnešného dňa sa nám podarilo e, urobiť ďalší krok. My sme tiež e, išli troška ďalej a prehlbili sme vzájomné pochopenie a zhodu na systéme, vnútornom systéme riešenia sporov vnútri bankovej únie a na základe predchádzajúcich skúseností sme zakotvili určité zmeny a Teraz ehm, ideme na ďalšiu úroveň, pretože kapacity, ktoré v súčasnosti majú ehm, národné orgány pre riešenie sporov, tieto sa budú zjednocovať. A tento krok e, bol zaručený súborom detaľnejších mechanizmov a Európsky parlament teraz e, schváluje hlasovaním v vo výbore a následne aj v pléne predsedov a podpredsedov SSM, teda mechanizmu jednotného mechanizmu dohľadu, pričom výberové konanie e, zahrňa aj parlament. A prvá fáza, prvou fázou sú neformálne vypočutia a e, kandidáti sú potom formálne e, vypočutí parlamentom a hlasuje sa o nich vo výbore EKON a následne aj na pléne. A tiež e, predseda SSM e, musí prísť do Európskeho parlamentu a prezentovať svoju výročnú správu a zúčastňuje sa, e, v tomto prípade teda to je predsednička, verejného vypočutia o vykonávaní úloh SSM a to dvakrát ročne. Tiež Európsky parlament môže požiadať o špecifické, dôverné výpočutie ku konkrétnym otázkam, ktoré sa týkajú výkonu právomocí. A tiež môžeme aj ústne, aj písomne predkladať otázky SSM. A posledným elementom je, že ECB, teda SSM konkrétne, poskytne parlamentu záznamy z rozhodovacieho procesu, e, ktoré niekedy sú samozrejme dôverné, ale musí to mať zmysel, e, teda musíme my pochopiť, ako to rozhodovanie prebehlo v rámci, v rámci inštitúcie. Ehm, všetky tieto ustanovenia sú teraz v nariadení OSSM a výsledkom je medziinstitucionálna dohoda, ktorá potvrdila tieto právomoci a my momentálne zavádzame podobný a paralelný systém pre SRM, mm, jednotný mechanizmus riešenia. A momentálne sme v procese načotávania medziinstitucionálnej dohody, ktorá bude odrazom do veľkej miery SSM, teda bude kópiou. Teda aj nariadenie o SSM, aj nariadenie o SRM predstavuje zlepšenie e, úlohy národných parlamentov osobitne v podobe výročnej správy, ktorú prezentujú e, obe e, správne rady týchto nástrojov príslušným orgánom účastníckých štátov. A tieto štáty môžu predkladať ECB svoje pozorovania, svoje pripomienky k týmto správam, pričom tiež môžu národné parlamenty môžu zasielať otázky ECB a môžu si dohodnú, dohodnúť vypočutie s predsedom SSM alebo členom správnej rady SSM. Toto e, v praxi zvyšuje právo e, národných parlamentov a Európskeho parlamentu a takisto prehlbuje demokratickú zodpovednosť v tejto činnosti. A teraz e, my, vzhľadom k tomu, že organizujeme systém za jeho plného behu, a toto je pravdepodobne jeden, jedna vec, o ktorej musíme začať hovoriť. Musíme si začať e, e, tvoriť e, obraz tejto zodpovednosti voči národným parlamentom a Európskemu parlamentu, tak aby, tak aby občania členských štátov pochopili, že tu nejde o nejakú absolútnu právomoc, ale že tá právomoc je nezávislá, ale zodpovedná, teda zodpoveda sa občanom a osobitne ich zástupcom v národných parlamentoch aj v EP. Ja si myslím, že toto je teraz um, kľúčové. My vytvárame nový systém, ktorý uh, musí získať pochopenie a podporu vnútroštátnych parlamentov aj národného parlamentu uh, v tom, že tá právomoc za sebou nesie aj zodpovednosť a povinnosť. Now the first speaker from the Latvia side. Ďakujem a teraz tu máme uh, rečníka z Lotyšského sejmu. Nech sa páči rečničku, pretože kolega tu nie je. Takže kolega hovoril už v predchádzajúcom e, bode, takže budem hovoriť aj teraz. Takže v mene Lotyšského parlamentu by som chcela povedať, že naozaj oceníme prácu Európskeho parlamentu. Pracujete na tom, aby ste vytvorili mechanizmus dohľadu a všetky nariadenia, ktoré pod to spadajú, aby tento mechanizmus bol dôveryhodnejší a transparentnejší. Bankový sektor naozaj závisí od svojej reputácie a pokiaľ bankový sektor nebude mať dobrú reputáciu alebo o ňu príde, tak e, bude veľmi jednoduché ich odstrániť a my urobíme všetko v našich silách, aby sme tú reputáciu posilnili. No a v tomto duchu naozaj súhlasím s pani Ferrero, ktorá hovorila, že banková únia je revolučný krok, pretože naozaj posilňuje reputáciu a dôveryhodnosť bankového sektora. Občania si môžu byť istí, že ich peniaze sú v dobrých rukách. Taktiež si myslíme, že je veľmi dôležité, že vďaka bankovej únii banky a zúčastnené strany sú primárne zodpovedné v prípade problémov v otázkach správy a prípadnej nápravy. Nemal by to byť daňový poplatník, to by mohlo mať na populáciu naozaj e, obrovské dopady na rodiny, pokiaľ by došlo k e, zásadnej bankovej kríze. Nemáme v tejto chvíli mechanizmus, ktorý by ľudí ochraňoval. Videli sme to v Lotyšsku, kde zlyhali dve veľké banky, jedna v roku 2008 a druhá 2011, no našťastie sme mali mechanizmus garancie depozitu, ten, bol, ten tedy platil u nás, v našej krajine a docelili sme tým e, pocit bezpečnosti a pokoja v naši, u našich obyvateľov. Takže je dôležité, aby takéto mechanizmy boli harmonizované a implementované v celej únii. No a pokiaľ ide o tri piliere, začali fungovať len teraz. A my veľmi e, zvedavo budeme sledovať, ako sa budú vyvíjať Uvedomujeme si samozrejme aj úlohu Národného parlamentu, ktorú e, očakávate v rámci dohľadu. A sú, je tu tá dilema e, byť e, nezávislý a zároveň byť zodpovedný. A ja chápem záväzok Európskeho parlamentu, ktorý sa tejto téme chce venovať a ubezpečiť sa, že sa nám podarí dospieť k rovnováhe. Ďakujem. Talianský senát Paolo Molieri. Ďakujem pekne pán predseda. Súhlasím s predračníkmi, ktorí sa vyjadrili v tom duchu, že aby sme vyriešili krízu, bolo prijatých naozaj veľmi veľa urgentných, mimoriadných opatrení na úrovni EÚ za uplynulých niekoľko rokov. Tieto opatrenia nemajú v histórii EÚ precedens. Myslím si, že treba zobrať do úvahy zázemie, keď sa chceme zamerať na otázku zodpovednosti centrálnej banky a dozorného orgánu v EÚ. Ako všetci vieme, tá nová štruktúra je pomerne zložitá a otázka riadenia taktiež prispieva k otázkam o zodpovednosti. Ja mám tri stručné pripomienky. Súhlasím s tým, čo tu prezentovala hlavná rečnička v prvom rade si myslím, že je veľmi dôležité objasniť, že vo všeobecnosti koncept nezávislosti finančných inštitúcií či centrálnej banky sú veľmi prepojené, čiže čím nezávislejšia je medzinárodná inštitúcia, tým väčšiu mieru zodpovednosti by mala mať. Čiže je tu akási pozitívna korelácia. A myslím, že by sme si mali uvedomiť, že táto korelácia je e, na európskej úrovni uspokojená len čiastočne. Čiže tá miera nezávislosti je oveľa vyššia než miera zodpovednosti. Po druhé, myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa zamerali na otázku európskej finančnej architektúry, pretože ako vieme, Európska centrálna banka hovorí o dohľade národných bank, avšak neprijala plný, plnú dozornú zodpovednosť v prípade finančných trhov. Napríklad ochrana spotrebiteľa a ďalšie odvetvia e, spadajú pod vnútroštátne orgány. Čiže dozor nad rizikami v bankách e, prostredníctvom ECB pozostáva z naozaj komplexnej, komplexného obrazu v situácii v bankách a pred, predstavuje výzvu novej štruktúry dohľadu, pretože máme problémy s výmenou informácií. No a práve preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme si za cieľ nastavili, ako vyplniť tento nedostatok nie len cez hraničnej, ale aj cez sektorovej informovanosti či výmeny informácií. Je to dôležité, keď chceme dosiahnuť naozaj efektívnu zodpovednosť. No a po tretie, na záver, pokiaľ chceme hovoriť o modeli e, efektívnej zodpovednosti, je potrebné rešpektovať tri zásady. V prvom rade mali by sme mať jasnú definíciu e, pravidel zodpovednosti. Po druhé, demokratický dohľad e, parlamentu. A po tretie, silný mandát na nezávislý externý audit, ktorý by overil výkonnosť a implementáciu odporúčaní. Myslím si, že sa nám podarilo dosiahnuť efektívny monitorovací dialog na úrovni Európskeho parlamentu, ktorý sa však líši od iných typov zásahov, ktoré poznáme napríklad zo, Spojená, eh, pardon, zo Spojených štátov. Existuje totiž to možnosť nielen získavať informácie zo strany ECB, ale taktiež overovať naplňanie mandátu ECB. Čiže kontrolovať, ako ECB splňa svoje úlohy v porovnaní s prvotnými cieľmi. Je to veľmi dôležité ako z hľadiska nezávislosti, tak aj zodpovednosti. Čiže isté nezávislosť a, a, a zodpovednosť by mali byť prepojené efektívnejšie. Ďakujem. Thank you. Uh, yes, next. Ďakujem. Pán Eduardo Cabrita, predseda výboru pre rozpočet a verejnú správu v Portugalsku. Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť po portugalsky, ak dovolíte. Takže na úvod by som chcel povedať, že Európsky parlament vykonáva naozaj dôležitú prácu v otázkach bankovej únie a zozoru. Eliza Ferreira hovorila o jednej veľmi dôležitej veci, veľmi sa tomu venuje. Postup, ktorý sme dosiahli v rámci eh, SRM, SSM, tie musia byť doplnené jednotnou zabezpekou depozitov. To netreba um, ignorovať. Potrebujeme uh, totiž to obnoviť dôveru Európanov v európsky bankový systém. Treba nájsť také riešenia, kde daňoví poplatníci už nebudú musieť znášať náklady, ktoré vzniknú na základe nezodpovednosti niektorých bankových systémov a ktoré následne môžu viesť k bankrotu mnohých dôležitých európskych bank. To je dôležitý faktor, avšak nezabúdajme tiež na dôležitosť demokratické legitimity Pokiaľ jednotný dozorný orgán bude mať dohľad nad hlavnou Európskou bankou, to neznamená, že zodpovednosť zo strany Európskeho a parlamentského parlamentu bude týmto pádom ukončená. V Portugalsku je jedna dôležitá banka, ktorá v rámci nášho systému musí byť zodpovedná a pravidelne poskytovať informácie o svojej činnosti. Je to výročná správa a taktiež nás musí vždy informovať, pokiaľ dochádza k problému, problémom v bankovej oblasti. Jednotný mechanizmus dohľadu by nemal narušiť tieto demokratické systémy dohľadu. tejto chvíli máme v Portugalsku vyšetrovací výbor, ktorý sa venuje práve týmto otázkam. Európsky parlament a národné parlamenty by taktiež mali mať takýto výbor. Nejde iba o poradný orgán, ktorý má zo pár schôdzí počas roku. Dôležité je tiež venovať sa výročným správam o SSM, s ktorom by boli aj vstupy z vnútroštátnych parlamentov a taktiež je dôležité e, naplánovať vypočutia od zodpovedných orgánov. Želám vám vo vašej práci veľa úspechov a ďakujem za slovo. Ďakujem. Samozrejme, snažíme sa presne na toto nezabúdať. A teraz pán Averov Neofitoru z Cyperského parlamentu. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χρηματοπιστωτική κρίση μας έδωσε την ευκαιρία... Ďakujem pekne. Finančná kríza nám dala príležitosť tu v Európskej únii vyhnúť sa alebo vyhľadiť tie chyby, e, ktoré sa objavili pri e, budovaní architektúry eurozóny. Banková únia už vlastne mala byť dlhšie skutočnosťou, tak ako aj jednotný mechanizmus dohľadu. Ale my hovoríme radšej neskôr ako vôbec nie. Samozrejme nestačí, aby bola vytvorená banková únia a aby bol zriadený jednotný mechanizmus dohľadu. Podľa mňa najdôležitejšie je, aby sme vytvorili mechanizmy, ktoré umožnia bankám fungovať ako banky, teda banky, ktoré skutočne poskytujú úvery, tak aby dokázali potom financovať aj fin- hospodársky rast v jednotlivých krajinách. V posledných rokoch sme konštatovali, že banky nedokázali už naplňať takúto úlohu a preto je samozrejme veľmi ťažké potom sa dostať z recesie a opätovne dosahovať hospodársky rast. Teraz prebieha práve verejná diskusia ohľadom toho, ako e, je možné e, obmedziť nejakým spôsobom zadlženie, tak aby sme dokázali e, naštartovať hospodársky rast, ale to je nesprávna cesta. Tu ten rast musia stimulovať e, banky, ktoré majú zdroje financovania, ktoré musia nasmerovať do oživenia hospodárstva. Ešte jedna taká úvaha, pán predseda. Ja som z Cypru, kde prvýkrát v dejinách, v hospodárskych dejinách krajiny, a nie len krajiny, ale aj Európy a dokonca viac, e, došlo vlastne k takému kráteniu tých e, dlhov, takému herkatu. A teraz e, tu vzniká otázka, ako je možné, akú odpoveď je možné nájsť, e, pokiaľ ide o tú najvhodnejšiu hm, medicínu, takové najvhodnejšie opatrenie. Majú poplatníci znášať straty bank, alebo budú musieť krajiny zasiahnuť v prípade chýb, ktoré ktorý sa dopustia banky, alebo je e, správne, aby sa nejakým spôsobom do toho zakomponovali veriteľia alebo vlastníci bank. To je otázka, ktorá tu vznikla bez toho, aby som vedel na to odpovedať uspokojivo. Ďakujem. Ďakujem. Paolo Sa portugalského parlamentu. Sr. Presidente, sr. Deputados do, dos Parlamentos Nacionais e do Parlamento Europeu, a resposta aqui... Mm, ďakujem pekne. Mm, bola tu mm, medzinárodná banková kríza z roku 2007-2008 a jednotlivé krajiny presunuli tie vysoké špekulatívne náklady z bankového sektora na občanov. Potom bolo, boli prijatá, bola prijatá séria nejakých zmien a opatrení v systéme dohľadu nad bankovým systémom a zdalo, alebo chceli sme zbudiť dojem, že dohľad nad bankovým systémom bude postačujúci na to, aby sme dokázali takýto chorlavý stav riešiť. Ale už 6 eh, rokov eh, používame miliardy eur od daňových poplatníkov na to, aby sme zachraňovali banky a finančný systém. Teraz došlo k zriadeniu takéhoto mechanizmu dohľadu, ale to nezabranilo tomu, že v roku 2014, 6 mesiacov dozadu, v Portugalsku jedna z najväčších súkromných bank portugalských opäť e, dostala injekciu vo forme 4 miliard verejných prostriedkov. E, nešlo to posilnenie e, toho finančného mechanizmu bez ohľadu na kontrolu nad finančným e, systémom, je nevyhnutné každopádne lepšie zohľadňovať záujmy jednotlivých aktérov a takýto postup budeme naďalej negatívne dôsledky, pretože dochádza k strate suverenity, pokiaľ ide o rozpočet a pokiaľ ide o finančnú politiku jednotlivých jednotlivé členské štáty, ktoré musia nastúpiť na tento neoliberálny kurz, ktorý je diktovaný Európou. Eh, hovorí sa aj o tom, že Portugalsko musí získať opätovnú suverenitu v finančnom bankovom sektore, ktorý je podstatný z pohľadu nášho národného hospodárstva a tu ide skutočne o zájmy Portugalska a Portugalcov. Ďakujem. Ďakujem. To sa nezdá byť veľmi pravdepodobné. Teraz, keď máme takýto mechanizmus, snažíme sa, aby fungoval správne, demokraticky. Teraz ďalší vystúpi Quentin Davis zo snemovne Lordov. Thank you, Mr. President. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel položiť otázku, na ktorú neviem odpoveď, ale myslím, že je to otázka, na ktorú by sme sa mali všetci sústrediť. Ako vieme, bohužiaľ počas predchádzajúcich posledných dní vyhlásenia a kroky gréckej vlády spôsobili krízu dôvery E, u vlastníkov a držiteľov e, greckých e, peňazí, greckých podielov, greckého dlhu došlo k padnutiu tých, tých, tých, tých podielov. Táto situácia sa môže zhoršiť kedykoľvek. Je tu, obava sa tu znáša nad možnou, možnou platovnou neschopnosťou Grécka a takisto samozrejme zvýšenia kapitálových nákladov a je pravdepodobné, že aj teda úroková sadzba sa bude zvyšovať pravdepodobne do budúcnosti, e, tí pozitívne naklonení strácajú dôveru a pravdepodobne bude nasledovať presun ich peňazí do iných miest eurozóny, alebo vyberú tie peniaze a dajú ich do pančuchy. A samozrejme, keď grécka vláda skrachuje, tak aj malé vklady už nebudú predmetom ochrany menej ako 100 tisíc eur, pretože dnes ráno som od viacerých počul, že tá E, garančná schéma banková je zodpovednosťou v konečnom dôsledku národných štátov a nie únie ako také alebo centrálnej banky. Z toho vyplýva samozrejme veľa problémov. Európska centrálna banka zostáva e, tým veriteľom poslednej inštancie pre banky po celej eurozóne. E, vrátane Grécka bude ECB zasahovať, aby nahradila tie vklady, ktoré si budú vyberať vkladatelia a nakoniec bude vlastniť všetky vklady v gréckých bankách. Sotva predstaviteľné. Bolo by to samozrejme veľmi neferové voči daňovým poplatníkom zo zvyšku eurozóny a aj už len preto, že ten, tá, tá neschopnosť platobná je, ide na vrúb gréckej vlády. To je samé škandalozné, takže ťažko si predstaviť takýto scenár. Zareaguje ECB tak, že využije smernicu o e, bankovej rezolúcii, ktorá teraz je zavedená na to, aby rozpustila a uzavrela všetky banky, aj fungovanie v Grécku, opäť nepravdepodobný scenár, povie Centrálna banka, že toto je vynimočný problém, ktorý ide na vrúb e, gréckej vlády, takže oni už nie sú, nepreberajú zodpovednosť, nebudú tým veriteľom poslednej inštancie a odídu od tohto problému. Aj to sa mi nezdá pravdepodobné ale istotne by z toho vyplynuli právne štatutárne problémy. Čo by sa stalo? Nie je to čisto teoretická otázka, veľmi skoro by mohla nastať aj v praxi, a zrazu by sme tu mali takýto scenár ako Nočná mora, ktorému by sme museli čeliť, takže mali by sme tejto chvíli na tom uvažovať. E, my sme volení predstavitelia, ktorí v konečnom dôsledku bránime záujmy poplatníkov a mali by sme aj z ECB vstúpiť do dialogu o tejto veci. Ďakujem, pán predseda. Thank you. Now... Ďakujem. George Žilkine z belgického parlamentu. Le, le... Ďakujem, pán predseda. Finančná kríza nie je až tak ďaleko a stála a ešte aj bude stať verejné financie veľa peňazí. No máme dojem, že niektorí ľudia si myslia, že tie reformné práce sú ukončené. Je pravda, že sme pozmenili e, odpoveď na otázku, kto kontroluje finančné inštitúcie, avšak tie zásadné reformy, ktoré boli plánované, najmä koncom uplynulého európskeho mandátu, tá Barnierová reforma, tak mám pocit, že o tom sa už nehovorí v aktuálnom systéme. Pokiaľ ide o zákaz finančných, eh, najrisk, najriskantnejších finančných praktík, ktoré uskutočňujú banky a ako sme na tom, pokiaľ ide o otázku oddelenia bankových eh, zamestnaní, potom je tu znižovanie, systematické znižovanie rizika. Aké to má naozaj eh, reálne výstupy? Dnes ráno sme hovorili o Junckerovom pláne. No, bankové inštitúcie v tomto taktiež zohrajú dôležitú úlohu. Ja mám dojem, ako keby tieto veci už dnes neboli dôležité pre národných a európskych zákonodarcov. Preto som e, sa chcel vyjadruť, vyjadriť tu pred zástupcami Európskeho parlamentu. Mm, chcel som sa zmieniť o tých reformách. Máme ako kvázi dojem, že všetko už je v poriadku, že život je opäť rúžový. Obávam sa, že pokiaľ sa k tomu postavíme takto, tak e, sa podujmeme e, na obrovské riziko. Je pravda, že činnosti ECB môžu po istým spôsobom pomôcť členským štátom, avšak otázka je, či tie zvolené riešenia naozaj zodpovedajú na všetky tieto otázky. Thank you. I don't have other... Ďakujem. Zdá sa, že sa už nikto nehlasí o slovo, takže dám slovo pani Serere. Ďakujem. Tá diskusia bola naozaj bohatá. Z vašich výstupov jasne vyplynula jedna vec, Jedna sa týka nového systému, ktorý každodenne budujeme. Samozrejme, nie je ešte toto budovanie ukončené. A je pravda, že tie prvky, o ktorých ste hovorili, že tam nie sú, tie tam nie sú. Pokúsim sa zodpovedať otázku eh, Lorda Davisa. V aktuálnom eh, formáte ECB nemá pokrývať straty národných bank, ale je pravda, že ako náhle budeme v plnej bankovej únii a schéma e, bude plne spustená od 1. januára 2016. SSM už je v platnosti, SRM zatiaľ nie, to bude v platnosti od toho termínu, ktorý som spomínala, tak budeme stráty bank um, presúvať na vlastníkov bank A tie zásahy budú vyzerať tak, že tie dobré časti bank budú ďalej fungovať v rámci iných schém. E, nazývame to rezolučný mechanizmus, nie mechanizmus insolventnosti. Pokiaľ táto rezolúcia bude e, oprávnená, tak e, to bude v prvom rade financované samotnými bankami v rámci ich rizikových profilov a neskôr tie financie budú taktiež vrátené samotnými bankami. Čiže ide tu o to, aby sa straty udržali v bankovom sektore a neboli transfer e, presunuté či už na ECB alebo na daňových poplatníkov. Samozrejme, povedali, hovorili ste o situácii, kedy e, je úroveň vkladov nižšia ako 100 tisíc, hovoril o tom aj kolega z Cypru. A práve z tohto dôvodu pokiaľ sa naozaj podarí dospieť k jednotnej dozornej schéme s dohľadom, ktorý nie je na národnej úrovni, ale na vyššej, na európskej úrovni, a pokiaľ tu bude silná rezolučná kapacita, tak vy ako ten, ktorý vložil, by ste mali mať rovnaké záruky v krajine A ako v krajine B alebo C, pretože tie budú všetky spadať pod rovnaké pod rovnaký, e, rovnaký mechanizmus, pod rovnakú schému. A práve z tohto dôvodu ten tretí prvok, ktorý by v tejto chvíli mohol byť prvkom stability krízy, stabilizácie krízy, je tak veľmi potrebný. A som rada, že o tom hovorilo viacero z vás. Chcela by som teraz zareagovať na to, čo hovoril Paul Sá. De pensar num quadro diferente daquele em que estamos Aquilo que neste momento temos é livre circulação de capitais. E tendo livre circulação de capitais, precisamos de. Pokiaľ ide o tie kapitálové presuny, kapitálový pohyb, to znamená vlastne, že má, je tu potreba spoločných pravidel, potreba regulácie bank a takisto dohľadu a realizácie. To poukazuje na to, že chyby bank budú potom preberané aj z úrovne akcionárov a vlastníkov. A to je vlastne úplný obrad v tej paradigme. Nebudú teda braní na zodpovednosť, alebo teda nebudú, nebude to riešené cestou daňových poplatníkov, ale cestou akcionárov a vlastníkov. A využijú sa len tie prostriedky, ktoré skutočne sú príjmami bank a to je zmena z pohľadu minulosti a dúfam, že do budúcnosti sa nám tak podarí zabezpečiť väčšiu stabilitu v bankách. I, I think you are... Ja si myslím, že vy, pán kolega, ktorý ste sa ozvali, ste hovorili veľkú pravdu, pán Galtieri, pretože v rovnováhe medzi eh, zodpovednosťou a právomocou musíme vytvoriť taký systém, ktorý bude dávať mm, rovnaké šance všetkým bankám v európskom priestore, nezávisle od e, členského štátu, kde, sú nachá, kde sa nachádzajú. A to e, nesúvisí s e, nejakou koncentráciou bankového systému v centrách krajín, ale e, súvisí to s ďalším vývojom v oblasti najmä posilnenia ESAS. A vy ste, po, vy ste spomenuli prepojenie bankového sektora a ostatnými sektormi finan, vo financiách. Toto je dôvod, pre ktoré Európsky parlament a národné parlamenty hm, sa zapojili do tejto diskusie. V roku 2010 sme v parlamente e, veľmi jednoznačne požadovali vybudovanie spoločnej kultúry, spoločných pravidel v rámci vnútorného trhu pre 28 štátov. A teraz je zase dôležité, aby sme teraz e, postupnými e, škrtmi v rozpočtoch jednotlivých orgánov e, nenarušali tento systém, aby sme na národnej úrovni nevyužívali náhodné rozhodnutia tiež na narušenie systému, tak ako v minulosti. Ja si myslím, že tu ide o posilnenie SAS. a to... No a posilnenie medzi bankovým sektorom a ostatnými časťami finančného sektora by malo tiež byť predmetom našej, nášho záujmu. Myslím, že by som chcela poďakovať Eduardovi Kabritovi za jeho pripomienky Myslím si, Eduardo, že fakt, že základným elementom tohto systému je zodpovednosť, je, skutočno, je skutočnosť, to je pravda. V pripomienkach boli spomenuté aj iné možnosti, iné systémy a ak chceme prehlbiť dohľad, tak je treba skôr postupovať zlepšovaním vzťahu medzi orgánom dohľadu a predmetom dohľadu, teda bankami. A znova tu ide o zodpovednosť. Posledná pripomienka sa týka otázky belgického kolegu. Hovorili sme o bankovom oddelení, tam došlo k takmer zastaveniu tej práce, ale to nie je pravda. Práci naďalej pokračujeme, máme spravodajcu a tieňového spravodajcu, ktorý sa, viacerých tieňových spravodajcov, pretože ten postup stále pokračuje, ktorí sa tomuto venujú. Tá správa je už takmer e, ukončená, takmer spracovaná O pozmeňovacích návrhoch sa bude diskutovať 23. februára a hlasovať sa bude 24. marca. Takže ten postup stále pokračuje, veľmi veľa sa o tom vnútri parlamentu diskutuje a samozrejme vás pozývam e, zúčastniť sa diskusie, prispieť, pretože je to téma, ktorá možno nie je natoľko viditeľná, Ale je pravda, že situácia si vyžaduje, aby sme sa zamerali na to, ako zmeny, ktoré vy, vy, boli vypracované na úrovni legislatívy a správy, ako tieto prispejú k reakcii na krízy v európskych, veľkých európskych bankách a preto sa musíme veľmi opatrne pozerať na to, čo sa deje v Spojených štátoch, čo sa deje v, v, v Spojenom kráľovstve v rámci Vickers Rule a aké e, jednotlivé stratégie boli prijaté v niektorých členských štátoch, ktoré sa už začali venovať e, vnútroštátnym, alebo ktoré teraz pracujú na vnútroštátnych právnych predpisoch v tomto smere. Nebudem v tejto chvíli um, sa tomu vec venovať, ale je to naozaj zásadná otázka. Ďakujem veľmi pekne, vidím, že sme dodržali dokonale svoj čas, eh, takže môžeme uzavrieť toto zasadnutie. Myslím, že oba bloky boli veľmi plodné a oba eh, zdôraznili potrebu užšej spolupráce medzi nami. Myslím si, že osobitne druhá téma si vyžaduje ďalšie kontakty. Ako pripomenula Líze, nariadenie o SSM umožňuje národným parlamentom komunikovať, vyžiadať si správy, ale aj my by sme radi počuli váš názor, takže nám zašlite pripomienky a veľmi radi budeme koordinovať prístup k SSM tak, aby tento systém bol zodpovednejší a ja znova trvám na tom, že ide o revolúciu a možno obyvateľe Európy si ani neuvedomili, aké zmeny nastali. My však musíme vybudovať e, účinný mechanizmus zodpovednosti pre tieto pre tento nový, pre tieto nové orgány dohľadu, teda pre tento nový orgán jednotného dohľadu. Ale samozrejme to všetko musí byť v rámci demokratickej zodpovednosti a musí nám to pomôcť eh, posilniť odolnosť bankového systému a jeho schopnosť podporiť tvorby pracovných miest a rastu. Ďakujem veľmi pekne, uzatváram toto zasadnutie, pustíme sa do eh, o na 3, teda budeme mať plenárne zasadnutie.